zaznamenané zápisníci z dnešného zasadnutia. A teraz e, prejdeme e, k schváleniu, e, schváleniu programu na tento týždeň. Takže bolo, bolo vlastne schválené na zasadnutí konferencie predsedov v piatok program na tento týždeň. Takže e, bola požiadavka, aby skutočne e, boli aj určité e, zmeny v, tom, tejto, v tomto programe. Takže pán Piper sa hlási, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Dnes večer budeme hovoriť o, o posudzovaní dopadov a to bez bez e, e, e, záverečného rozhodnutia. Ide o, stredne a malé o malé a stredne veľké podniky, ktorí sa vlastne nenachádzajú už v tej polohe ako predtým v príslušnej, príslušnej smernici. Ide o to, že generálni riaditeľa majú, majú posilnenú polohu a takisto aj samotná e, rada, ktorá sa zaoberá posudzovaním dopadov, má oslabenú pozíciu. Bude sa o tom rozhodovať tento týždeň a preto e, by sme chceli prijať uznesenie k tejto veci počas tohto týždňa. Prosím o vašu podporu. Ďakujem za vyjadrenie. Chce sa niekto vyjadriť za e, tento návrh, teda podporiť pana Pipera? Áno, chcel by som podporiť tento návrh e, e, text e, navrhovaného textu ešte musí byť predmetom ďalších, ďalšieho rokovania. Zďaleka nemá finálnu podobu, ale vyjadrujem týmto podporu. Chce sa niekto vyjadriť proti tomuto návrhu? Nik. Takže poďme hlasovať. Kto je za tento návrh? Prosím, aby ste aklamačne proti. Kto sa zdržal? Takže je to schválené. Boli podané e, e, e, takéto, sú takéto návrhy. Útorok do 12. takisto spoločné návrhy zmien, takže to je v stredu obed a potom e, do e, jednej e, k tomuto navrhovanému uzneseniu takisto v stredu a samotné hlasovanie sa bude realizovať vo štvrtok tohto týždne. No, chcem sa opýtať, či sú nejaké pripomienky k dnešnému programu na pondelok. No a čo sa týka útorka, EPP by chcelo by chcelo e, vlastne v súvislosti so stanoviskom e, súdneho dvora týkajúce sa kompatibility e, zmluv medzi Európskou úniou a Kanadou týkajúce sa PNR, EPP by chcelo zrušiť hlasovanie k tejto veci. Pani Holmajer to chce zdôvodniť. Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, tento návrh bol e, vlastne predložený bez toho, aby to bolo avizované aj tieňovým spravodajcom. Preto e, konštatujeme, že nebol priestor na to, aby sme to prediskutovali a pritom je nevyhnutné takúto diskusiu mať. E, skutočne politické strany si zasluhujú čas na tento účel. Musíme si uvedomiť, že ide o medzinárodný dohovor a v podstate to vrhá také nepríjemné svetlo na Európsky parlament, že my E, e, že my sme e, neboli dostatočne, dostatočne vnímaní s dostatočnou vážnosťou ako vyjednávací partner. No a v podstate môžeme sa ocitnúť aj v budúcnosti častejšie v takej situácii, že sa budú, budú musieť Európsky súdny dvor vyjadrovať k takýmto otázkam. No a musíme si uvedomiť, že dojde k posunu o 12 až 16 mesiacov e, v súvislosti so vstupom do e, platnosti tejto medzinárodnej, medzinárodného dohovoru, ktoré sa dotýka PNR. A vychádza z toho tak Európsky parlament, že e, teda nemal dosť času na prejednanie. Kto chce sa vyjadriť za návrh pani Holmajer? Domnievam sa, že už to zdôvodnenie bolo podané. Chce sa niekto vyjadriť proti, proti tomu návrhu? Pani Zipl, ďakujem za slovo. Prečo e, sme e, za e, tento postup prostredníctvom súdneho dvora Európska parlament vo svojej väčšine nikdy nespechovnil tom, že PNR môže byť jedným prvkom boja proti terorizmu a my sme aj dali naše áno k dvom e, dohodám. Ale konali sme tak v takej fáze, keď e, vlastne e, platila zásada, že budú uchovávané údoje v Európe, ale vlastne Európsky súdny dvor to posunul E, e, už do inej polahy. A v zásade je to prvé, prvý medzinárodný dohovor, ktorý sa uzatvára po e, zmienenom uznesení súdneho dvora. A teda ten posun, ktorý nastal, nebol priestor na to, aby sa to prerokovalo. Rada a komisia musí ozrejmiť do akej miery je ten posun, ktorý nastal v tejto medzinárodnej zmluve, do akej miery je to kompatibilné alebo nekompatibilné s existujúcimi princípmi a základnými zmluvami EÚ. E, vyjednávania, e, ktoré sa týkali uzavratia medzinárodnej zmluvy s Kanadou. Trvalo to 5 rokov. Za celý ten čas mm, vlastne tiekli dáta, narábalo sa s nimi a myslím, že je veľmi dobrou tradíciou v Európskom parlamente to, že musíme podniknúť všetky kroky v prospech toho, aby boli dodržiavané práva našich občanov. Ďakujem. Takže vyňatie z programu, kto je teda za návrh pani Holmajer, prosím aklamačne, kto je proti tomuto návrhu? Kto sa zdržal? Takže je to zamietnuté. Dobre. Tak, elektronicky poďme hlasovať, ak nie ste spokojní. Otváram hlasovanie. Prosím, aby ste hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Nech sa páči. Ešte zahlasujte. Ešte raz sa pýtam, ste všetci zahlasovali? No, nemôžem za to, že ste takí spomalení. Niektorí. Zamietnutý je návrh. Taký je výsledok. Takže sú nejaké ďalšie poznámky, pripomienky týkajúce sa útorňajšieho programu EPP. E, Tuto e, e, vlastne navrhuje, aby sa odložilo hlasovanie o uznesení uznaní palestínskej štátnosti, aby to bolo odsunuté na decembrové plenárne zasednutie. Pán Lepan. V mene EPP žiadame o odloženie hlasovania v tejto delikátnej otázke. Môžeme e, mať rozpravu tak, ako bola plánovaná ale počas najbližších týždňov parlamenty členských štátov budú to prejednávať a na pôde EP môžeme o tom hlasovať na decembravom plenárnom zasadnutí. Teraz by to nebolo dobré, aby sa hlasovalo, pretože e, zdá sa, že sú veľmi rozporúplné názory. Je niekto za ten návrh, je niekto proti? Pán Hewitt. Ďakujem Ja sa skutočne pridávam k vašim slovám ohľadom bombardovania tej synagógy v Jeruzaleme. E, skutočne e, takto to treba e, popísať. A je dôležité dosiahnuť konsenzus ohľadom uznávania palestinskej štátnosti a je dôležité, aby skutočne veľkou väčšinou bol vyjadrený názor. Preto by bolo dobre to presunúť na december a e, ako bolo e, naznačené zo strany EPP, majú e, svoj názor, nie sú ochotní ustúpiť. Ja si myslím, že kompromisy by mali mať priestor a musíme si uvedomiť, že súčasná situácia je veľmi napätá a treba eh, hľadať eh, riešenie eh, na základe, ktoré vychádza z podstaty dvoch štátov. Zdá sa, že teraz nie je priestor na vyjednávanie. Alde sa vyjadrilo, že podporuje ten proces. Domnievam sa, že je priestor na dosiahnutie konsenzu je tu teda návrh, aby sa odložilo to hlasovanie a myslím, že je tu atmosféra pripravenosti e, e, nájsť konsenzus. Ja si myslím, že v rámci e, našej rozpravy by sme mali hľadať Švedsko, Írsko, Španielsko, Českolo aj Francúzsko budú národné parlamenty príjmať rozhodnutia a chceli by mať vlastne možnosť sa k tomuto vyjadriť. Takže budeme teraz hlasovať o návrhu. Návrh znie odsunúť hlasovanie na decembrovú plenárku. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Takže elektronicky poprosím. Odhlasovali ste, prosím? Ešte raz sa spýtam, všetci ste zahlasovali? Končíme hlasovanie. 188 za, 167 proti. Schválený je návrh. V stredu na stredu mám návrh skupiny FDD. Ide o e, prehlásenie komisie, ktoré sa vyjadruje k situácii v oceliarskom priemysle v EÚ. Pán tamborano sa chce vyjadriť. Vzhľadom na dôležitosť tejto témy a v dôsledku jej e, sociálnych a zamestnanostných aspektov a vzhľadom na to, že Európska únia bola najprv stvorená ako spoločné e, spoločenstvo pre oceľ a mm, uhlie, e, my žiadame mene FTD, aby ten bod na programe, ktorý sa nazýva oceliarský priemysel, sa nazval Eh, oceliarstvo v EÚ, ochrana eh, zamestnancov a eh, priemyslo. A aby sme to posunuli, aby sme mali čas vyjednávať o texte toho uznesenia. Chce sa niekto za tento návrh vysloviť? Chce niekto argumentovať proti tomuto návrhu? Tak, nechám hlasovať o tomto návrhu. Kto je za tento návrh, prosím, zvihnite ruku. Kto je za? Tak Kto je proti? Kto sa zdržal? Preveríme to. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci poslanci. Zatváram hlasovanie. A návrh je prijatý. Ďalej na stredu skupina ECR navrhla vysvetlenie komisie k nezrovnalostiam pri polských komunálnych voľbách a z toho vyplývajúce hrozenie demokracie v Polsku e, navrhla ako posledný bod na programe rokovania stredu, aj to s uznesením. Kto chce hlasovať za tento návrh? Pán Krasnodebský. Vielen Dank, Herr Ďakujem pekne, pán predseda chcem predložiť návrh e, o e, zapracovaní e, do programu dňa, o tomto návrhu, o ktorom ste hovorili, o výrazných nezrovnalostiach e, samozprávnych volieb do samozpráv v Polsku a s tým spojeným ohrozením demokracie, ktoré je podľa mňa najväčšie od 1989 roku. E, ja e, želám o vysvetlenie Európskej komisie v tejto veci spolu s rozpráv a uznesenia Európskeho parlamentu. Voľby v Polsku sa konali nie v so štandardami, ktoré prijala EU a OBS a v čase volebného procesu ehm, rôzne ehm, miesta ehm, na rôznych miestach nastali udalosti, ktoré naznačujú ich správny priebeh a toto tiež bolo poznačené celým zložením volebnej komisie a po piatich dňach výsledky volieb sa líšia značne od prieskumov pri volebných miestnostiach a keď sa budeme v e, tejto miestnosti zaoberať e, demokratickými procesmi e, v iných štátoch mimo EÚ, tak sme povinní zaoberať sa aj standardami, ktoré sa uplatňujú v samotnej EÚ. Tak. Ďakujem. Chce niekto za tento návrh sa vysloviť? Pán Legutko? Ladies and gentlemen, uh, I... Dámy a páni, mám tu zoznam noriem, ktoré určuje OECD o e, podmienkach a kritériách demokratických volieb. Čo e, sa stalo v Polsku e, je flagrantným porušením toho, čo tu mám. Ja na vás naliehám, kolegovia, aby ste si predstavili v mysli, že by sa to stalo vo vašom štáte. Že by bolo 20 a niekedy až 40 neplatných hlasov. Predstavte si, že počas voľbného procesu ehm, podstúpi e, celá Národná volebná komisia. Bolo by to podľa vás e, v súlade so štandardom demokracie? Ak si myslíte, že to je v súlade so štandardom demokracie, tak hlasujte proti tomu. Ak e, tu môže byť problém, tak prosím nás podporte. Das Ďakujem. Chce niekto hlasovať proti, e, vysloviť sa proti tomu návrhu? Pán Olbricht? Vážený pán predseda, e, vážení kolegovia, e, ja vystupujem proti tomuto návrhu, pretože to je skúška E, pokus o to, aby sa e, na e, európsku rovin preniesla vnútorná politická debata polsko polská dokonca keď hovoríme aj v iných jazykoch. Takže rozpráva Polsko-Polska je našou vnútornou vecou a naozaj my sme v Polsku mali zlyhanie informatického systému poprvé. Po druhé, chcem upozorniť na to, že volebný proces v Polsku prebieha a že máme mm, postupy, ktoré umožňujú, že tieto veci e, budú e, rozhodnuté a riešené nezastými e, súdmi. Preto navrhujem odmietnúť tento predložený návrh. Ďakujem pekne. Nechávam o tomto návrhu hlasovať. Kto je za tento návrh, prosím, ukážte rukou. Kto je proti? Kto sa zdržal? tak je to zamietnuté. Bolo to jednoznačne zamietnuté. Teraz na štvrtok sa nikto nehlasí k štvrtkovému programu. Tým pádom je program rokovania na tento týždeň s príslušnými zmenami prijatý. A teraz e, e, otváram bod programu dňa o vyslovení nedôvery komisie. E, k chcem upozorniť na to, že pri e, tejto rozprave nie je žiadne konanie e, catch the eye, spontánnej rozpravy a nebudem tiež možno mať žiadne vystúpenia na základe modrej karty. Teraz napravím tam komisiu. Ak správne vidím, z výnimkou pána Oettingera je tu